Yes, good afternoon, good afternoon, colleagues. Príjemné popoludne, kolegyne, kolegovia. Začíname so zasadnutím výboru. Schválenie programu rokovania. Ak nemáte žiadne zmeny, považujeme agendu za schválenú. Bod 3 schválenie zápisníc predchádzajúcich zasadnutí 10. 16. október a 6. november. Ak nemáte pripomienky, tieto zápisnice považujem za schválené. Oznámenia predsedničky na zasadnutí 21. novembra koordinátori rozhodli, že vypracujú stanovisko k správe výboru LIBE o humanitárnych vízach a že ju pri, eh, pridelia skupine GUE. Vypracujú stanovisko k správe výboru AFET na tému e, externá stratégia EÚ v boji proti núteným manželstvám a takisto vypracujú stanovisko k správe Výboru pre právne záležitosti o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v roku 2016. Túto správu dostane skupina EPP. A teraz máme hlasovanie na programe rokovania. Ste pripravení všetci na hlasovanie? bod 5, ženy, rodová rovnosť a klimatická spravodlivosť, Spravodajkne Linea Engström, pozmeňovací návrh 110, kto je za, kto je proti, zdržiavajú sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 112, e, hlasovanie po častiach, nie, prepačte, nie, bolo to zamietnuté. 111, kto je za, kto je proti, zdržiava sa. Schválené 112 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, zamieta sa. 115, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, zamieta sa. 116 za, proti zdržali sa. To si overíme. 116. Otváram hlasovanie. And now the vote is closed. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Sto sedemnásť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Sto 118. Kto je za? Kto, sa, kto je proti? Zdržiava sa. Schválené 121 za. Proti? Zdržali sa. Schválené. 122 za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 123. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 125. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 126, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 127 za, proti, zdržali sa schválené. 128, kto je za, <clears throat> kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 129 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 130 za, proti, zdržali sa schválené. 131 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 132 za, proti, zdržali sa, schválené. 133 za, proti, zdržali sa, schválené. 135 za, proti, zdržali sa, schválené. 137 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa schválené. 130, 141 za, proti, zdržali sa. Overíme si. 140, 141. Otváram hlasovanie. Končím. Je to zamietnuté. 142 za, proti, zdržali sa schválené. To si overíme. 142, kontrola. Končím hlasovanie. Je to schválené. 144 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 145 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 17 za, proti zdržali sa, schválené. 148 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 149 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 150 za, proti zdržali sa, to si overíme. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Prosím, zdvíhajte lepšie ruky. 151 za. Nie, prepačte. 152. Kto je za? Kto je proti? Stržali sa schválené. 153 za proti, zdržali sa. Myslím, že je to schválené. Ale overíme si to. 153. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 154 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 156 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 157 za, proti, zdržali sa schválené, 158 za, proti, zdržali sa schválené, 159 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 160 za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť, 160, otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 161 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 166 za, za, 166 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 100 67 za, proti, zdržali sa, prosím, to si overíme, 167, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, schválené. Teraz prejdeme na pôvodný o, text, odsek 9, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválené, 171 za, proti, zdržali sa schválené, 172 za, nie, toto je bezpredmetné, 174 za, proti, Zdržali sa? Myslím, že je to schválené, ale musíme si to veriť. 174. Otváram hlasovanie. Končím. Je to schválené. 175 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 176 za. Proti. Zdržali sa. <clears throat> schválené. 181 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 182 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 183 za, proti, zdržali sa, schválené. 190 za, proti, zdržali sa, schválené. Overíme si. Otváram hlasovanie. Končím. Je to schválené. 191 za. Proti. stržali sa. Schválené. Sto za, proti, zdržali sa. To si tiež overíme. 192. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 20 za, kom, proti, zdržali sa, schválené. 197 pozmeňovací návrh, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa.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 Kompromis 1 za, proti zdržali sa schválené. 11 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 14 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 16 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 18 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 33 je stiahnutý. Bez potreby hlasovať. Teraz 35 za. Za. Proti zdržali sa schválené. 41 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 43 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 45 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 46 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 48 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 49 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválené. 52 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňovací návrh 58 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 59 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 60 za, proti, zdržali sa schválené. 62 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, vypadá. 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmiete na 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa, prijaté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 75 za, proti, zdržali sa, prijaté, 76 za, proti, zdržali sa, prija- zamietnuté, 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté, podmenujúci návrh 3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 Overme 102. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 103. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 104. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 15. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 109 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz ideme hlasovať k 9. Trojka za, proti, zdržali sa, prijaté. 9.5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9.7, prvá časť iba druhú časť. Za, proti, zdržali sa prijaté. 9.20 za, proti, zdržali sa prijaté. 9.25 za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá, 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá, úvodné ustanovenie G za, proti, zdržali sa prijaté. 2.6, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 2.18 za, proti, zdržali sa prijaté. 2.19 za, proti, zdržali sa. A prepašte, ospravedlňujem sa. Čiže 9, kto je za, to je proti, zdržali sa prijaté. A teraz konečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Gratulujem spravodajkyni. Ďakujeme pekne za dobrú prácu. Aha. Now we are going... Teraz ideme k správe. Na ďalší viazočný finančný rámec príprava lamentnej pozície ohľadne MFF po pre obdobie po 2020 Irace Garcia Perez pozmeňujúci návrh 7 za proti zdržali sa zamietnuté 8 za proti, kto je za osminu, proti, držali sa, overme si osmičku, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijaté. Pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 11, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz kompromis 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 2 predložilo EPP a SND, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 6. Pozmeňujúci návrh 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 1. Nie? Takže trojka, štvorka spolu. To je za, to je proti, zdržali sa. Prijaté. 5 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 6 za, proti, zdržali, prijaté. A teraz finálne hlasovanie po pozmenenom stave. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďakujem pekne, gratulujem spravodajkyni. A teraz posledné hlasovanie. návrh stanoviska vo forme pozmeňujúcich návrh Európsky semester pre hospodárskú politickú koordináciu, výročný rast za rok 2018 Evelyn Regner. Hlasujme. Sedemnáct za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa prijaté. si návrh 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 4, 3 časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť e, za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 12. To je e, hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz e, pozmenujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 9, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 10 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa. Je to prijaté. Ďakujem vám. Takže treba schváliť ešte e, misiu do Portugalska. Takže správa o misii do Portugalska 2017. Nikto nechce povedať nič k tomuto. Takže je to prijaté. A teraz ...24. januára bude ďalšie stretnutie, to znamená na budúci rok. A teraz, e, kolegyne a kolegovia, e, bude záverečný koktejl, koncoročný koktejl. O niekoľko minút, prosím, ostaňte tu. Ďakujem vám. It's the